Kolegie kolegi, buongiorno. Takže vážení kolegovia, vitajte. Začneme eh, hlasovať. Ide o ústavn, eh, pardon, inštitučné záležitosti aj o rozpočet. Takže najskôr návrh Všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 2017, všetky oddiely. Obaja spravodajcovia sa prihlásili o slovo, takže si ich vypočujeme pán Gajer. Ďakujem, vážené kolegyne, kolegovia. Musím ešte eh, si uh, vyž-